El señor presidente. Buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Vážení kolegovia, dovolte mi otvoriť rokovanie. Mám hneď na začiatok oznámenie, ktoré vám chcem povedať. Je to oznámenie, na základe ktorého kolega sa chce vyjadriť jednu minútu, pán Pirilo, k faktickej téme. S faktickou poznámkou, nech sa páči.